Vážené poslankyne poslanci výboru EMPL, myslím, že by sme mali začať. Vítam na pani komisárku Tyson, náš stený host, prišla medzi nás po dlhom lete z Japonska, ale vyzerá veľmi čerstvo, sviežo. Takže budeme voči nej veľmi jemný pri kladení otázok. Takže, pani komisárka, vítam vás medzi nami. Dovolte mi veľmi srdečne vás privítať na zasadnutí výboru EMPO. Myslím, že všetci naši poslanci a poslankyne e, sa tešia na výmenu názorov s vami ohľadne pravidel EÚ o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia Právo samotné tieto pravidlá pre koordináciu sú citlivou témou, ako všetci vieme. A nielen pre politikov, ale určite majú veľký dopad aj na každodenný život našich občanov a inštitúcií. Budeme hľadať riešenia, ktoré e, by umožnili riešenia hladkým a koherentným spôsobom. Žiaľ, teda e, nepodarilo sa doteraz získať alebo dopracovať sa ku celkovému kompromisu a očakávame, že čiel, členské štáty tiež ešte budú musieť doriešovať niečo, niektoré aspekty. Na základe výmeny názorov by sme sa mali dopracovať k riešeniu o tom, či pokračovať alebo nepokračovať, e, pokiaľ ide konkrétne o ten, túto tému podľa článku 240 rokovacieho poriadku bod názvom Neukončené záležitosti. Na poslednom zasadnutí, ktoré sa konalo 24. júla, sa hovorilo o troch rôznych možnostiach v tomto smere. Možnosť A, začať celý postup od začiatku, po B, druhá možnosť, keďže hlasovanie v pléne naplánované na 19. apríla 2019 bolo odložené, výbor žiadal o hlasovanie pri prvom čítaní a to, to bolo ešte v rámci Balážovej správy z roku 2018. Tam boli taktiež pozmeňujúce návrhy a bude sa pokračovať e, podľa hlasovania v druhom čítaní. A potom je tu ešte alternatíva C, ktorá hovorí sa o prípadoch, ktoré sa nedoriešili predtým a vychádza sa z predbežnej dohody medzi radou a ostatnými delegáciami a v tom čase sa navrhlo, aby to bolo odložené a rozhodnutie koordinátorov práve je v tomto smere nastavené, že dôjde k výmene názorov s vami. Potom sa hovorí o možnosti nadviazať na diskusiu alebo obnoviť ju znova a veľmi sa tešíme práve na túto diskusiu s vami teraz. Pani komisárka, dávame slovo vám. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Vážená pani predsednička, poslankyne a poslanci, je pre mňa ozaj veľkou cťou, že môžem v tejto chvíli k vám prehovoriť. Ďakujem vám za vašu trpezlivosť a ospravedlňujem sa za mierne meškanie, ale v prvom rade chcem zablahoželať vám k tomu, že ste boli zvolení respektíve opätovne zvolení, keďže e, sú tu aj niektorí, ktorí e, poslanci a poslankyne boli aj v predchádzajúcom volebnom období poslancami, takže som rada, že aj s nimi sa opätovne stretávam. Určite začiatok nového volebného obdobia je vždy veľmi zaujímavé obdobie a budeme hovoriť teraz práve o pravidlách koordinácie sociálnych politík. E, v predchádzajúcom volebnom období parlament, rada aj komisie, komisia robili veľký krok vpred pri prijímaní nových pravidiel, ale nedotiahlo sa to celkom do, do konca, ale máme pred sebou dobrú príležitosť, aby sme práve dotiahli do konca tento veľmi významný bod. Teda bolo by to veľmi dôležité z hľadiska nového parlamentného obdobia. Ide o aspekty koordinácie v sociálnej sfére. Je to veľmi zložitá téma, ale určite môžeme urobiť krok, ktorý bude znamenať veľkú zmenu v každodennom živote pre našich občanov. Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia je veľmi dôležitá aj z hľadiska toho, aby sa voľný pohyb stal realitou. A toto práve je jedno z najväčších a najhodnotnejších práv, ktoré v rámci EÚ existuje. Samozrejme, nejde o to, aby sme sa vzdali sociálneho zabezpečenia a preto aj príslušné pravidlá pre koordináciu sociálneho zabezpečenia sú nutné. Ide o to, aby občania neprišli o ochranu z hľadiska sociálneho zabezpečenia, pokiaľ fungujú alebo existujú v inom štáte Európskej únie, aby teda e, fungovala aj stránka voľného pohybu osôb náležitým spôsobom. Preto je potrebné harmonizovať, respektíve koordinovať. Keď už nedojde k úplnej harmonizácii, je potrebné aspoň koordinovať tieto systémy a teda legislatíva jednej krajiny, e, respektíve takto. E, môžeme povedať, že občania budú platiť svoje príspevky v jednej krajine, ale budú mať samozrejme poskytované patričné práva vo všetkých krajinách EÚ a toto sa týka zásadného, základného princípu nediskriminácie. Koordinácia pravidel sociálneho zabezpečenia je významnou témou od samotného začiatku európskej integrácie. Je to jedno z prvých pravidel, ktoré bolo prijaté v rámci Európskeho spoločenstva pred 61 rokmi. A viackrát to bolo aktualizované samozrejme a dnes Viac než 17 miliónov Európanov žije a pracuje v inom členskom štáte, než ktorého sú príslušníkmi. Je to dvakrát viac než pred desiatimi rokmi. Navyše 1,4 eh, pracovníkov pracuje v oblasti pohraničia a okrem toho máme 2,8 milióna tých, ktorí sú ako vyslaní pracovníci do inej krajiny EÚ. Takže to, práve koordinácia týchto systémov je veľmi relevantná. Pred piatimi rokmi sme prijali veľkú výzvu ešte v rámci Junckerovej komisie, aby sme posilnili spravodlivosť, ktorá, alebo ten korektný prístup v rámci EÚ. Išlo práve o koordináciu voľného pohybu. Nebudem samozrejme tu hovoriť o všetkých iniciatívach, ktoré boli prijaté, ale išlo o smernicu o vysielaní pracovníkov a o ďalšie podklady, ktoré e, zničili ako iniciatíva z generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, ale určite e, ten predpis, ktorý sa týka vysielania pracovníkov, je už skutočnosťou. Čo je ešte dôležitejšie, Veľká väčšina členských štátov schválila tieto dokumenty a podporu získala práve táto stránka predpisov z pravej aj ľavej strany politického spektra. Čiže existuje tu možnosť budovať mosty, aby sme zabezpečili korektnú mobilitu pre občanov. Komisia navrhla zmodernizovať aspekty sociálnej politiky a z hľadiska koordinácie. Ide o to, že tu v týchto pravidlách bolo potrebné urobiť viacero vylepšení. Jednak pre tých, ktorí už pracujú, ktorí sa snažia získať prácu a aby teda mali možnosť slobodného a voľného pohybu. Aby to bolo jednoduchšie aj pre orgány jednotlivých členských štátov navzájom spolupracovať a riešiť otázky, ktoré sa tohoto týkajú už v roku 2016 sa začalo potom v marci tohto roku bol významný trialóg a dosiahli, dosiahli sa dohody, ako viete. Rada ale ešte nedospela ku kvalifikovanej väčšine, takže ešte niečo stále ostáva otvorené. Takže jednak je tu aspekt vysielajúcich krajín a potom krajín, ktoré prijímajú týchto pracovníkov. A toto ešte treba riešiť. Vieme, aká je situácia na severe, v severných a južných krajinách. Myslím, že ešte, keby sme mali troška viacej času, asi by nám mm, priestor, po, teda asi by sa nám podarilo doriešiť tieto veci. Ak parlament a rada budú konať rýchlo, aby naskočili na ten rýchlo sa pohybujúci vlak, verím, že to úspešne dotiahneme do konca. Pretože problémy, ktoré obsahuje. Proste náš návrh je taký, že by sa hm, tá dohoda dala dosiahnuť. Chceme proste pravidla, ktoré budú jasné, čisté, korektné. Veľa sme už v rámci rokovaní dosiahli, podarilo sa nám ukončiť e, dve zo štyroch kapitol o modernizácii. Jednak ide o príspevkoch na dlhodobú starostlivosť a o starostlivosť o rodinu. Ešte dve veci sú otvorené, to je kapitola o podpore nezamestnaní, nezamestnanosti a potom ešte kapitola o legislatíve, teda o prostupoch, ktoré sa majú uplatňovať pri mobilite občanov. E, a týka sa to občanov, ktorí pôsobia v ktorejkoľvek krajine, v ktoromkoľvek čase. Teda hovoríme o krajinách EÚ. A možno viete, že sa nebojím povedať, že riešenia, e, ku ktorým dospeli E, tí spolu zákonodarcovia, že sú lepší. Lepšie tie ich návrhy než naše zo strany komisie a mojím cieľom nebolo e, získavať body nikdy, ale ide o to, aby sme našli riešenia, ktoré budú praktické a uplatniteľné v praxi a som pripravená podporiť z celého srdca akékoľvek riešenie, ktoré bude aj lepšie než to naše, prostredie, aby bolo najlepšie možné. A takto sa nám podarilo dospieť aspoň tam, kde sme. A v každom prípade si myslím, že toto je aj spôsob, ako doriešiť tie otvorené otázky, ktoré ešte existujú. Dovolte mi uviesť niektoré príklady. Zrevidované nariadenia e, poskytujú viac právnej istoty, napríklad v oblasti podpory v nezamestnanosti sú tu pravidlá, napríklad mobilní občania majú nárok na podporu nezamestnanosti iba vtedy, ak budú plniť e, rovnaké podmienky ako občania daného štátu. Teda, keď má pracovník byť zamestnaný aspoň 300 dní e, v nejakom referenčnom období, tak potom môže on alebo ona, takýto občan, žiadať podporu nezamestnanosti aj z hľadiska mobility. Ale otázka potom je, ako počítať tie dni Eh, keď tento občan pracoval v nejaké obdobie predtým, keď sa, než sa stal nezamestnaným, ale pracoval v inom štáte. Takže ako tie predchádzajúce obdobia, kedy pracoval alebo dostával nejakú podporu eh, zo sociálneho poistenia. Takže práve toto nariadenie pred dvoma rokmi eh, sa začalo o tomto venovať. Takže práve sa tu uplatňujú rôzne princípy. Čiže riešenie, ktoré spolu legislatíva, teda zákonodárcovia navrhujú, a zdôrazňuje to, že sa majú existujúce pravidlá uplatňovať konzistentným spôsobom. Čiže obdobia predchádzajúceho zamestnania v inej krajine sa musia zohľadniť príslušným členským štátom a vtedy, ak išlo o dobu dlhšiu než jeden mesiac. Čiže toto je jasné aj z hľadiska právnej istoty. Ďalej je, je tu aj aspekt ochrany pre e, týchto občanov a e, keď hovoríme napríklad o e, občania, ktorí pracujú v pohraničí, ale za súčasných pravidiel majú E, teda právo poberať podporu nezamestnanosti ze strany členského štátu, v ktorom žijú. Takže sú tu príjmy bez nejakých e, záväzkov alebo zodpovedností, respektíve naopak zodpovednosť bez nárokov. A v tomto práve ide o to, aby sme e, vytvorili jasné a korektné podmienky aj aby sa zohľadňovalo, kde vlastne v ktorej krajine poberá daný občan tieto príspevky, túto podporu. Takže v tomto musíme ešte určiť to presné riešenie. Som si istá, že riešenie sa určite nájde a určite zo strany komisie ja a my teda budeme riešiť akékoľvek spravodlivé riešenie. A na záver, zrevidované nariadenia umožňa aj lepšie uplatňovanie v praxi, lepšiu vymožiteľnosť. Pretože keď existuje e, také plnenie pravidel, ktoré nie je celkom vyrovnané vo všetkých členských štátoch. Ak chceme zabezpečiť e, podporu voľnému pohybu, tak musíme tieto veci riešiť, pričom sa zachovajú podnikateľské príležitosti pre zamestnávateľov, aby v dobrej viere mohli byť uplatňované aj aspekty voľného pohybu. Čiže bude potrebné zaviesť určité zmeny, aj pokiaľ ide o koordináciu systémov sociálneho zabezpečenia, aby mu mohli fungovať efektívne v rámci celej EÚ. A národné administratívy by mali v rukách lepšie nástroje na to, aby dokázali lepšie určiť sociálne postavenie uchádzačov o podporu nezamestnaní. Ak ste napríklad osobou, ktorá pracuje súčasne v niekoľkých štátoch, tak potom by mal takýto občan mať nejaký prenosný dokument, ktorý dokazuje, že platí odvody e, do sociálnej poisťovne v nejakom inom štáte. Hej. Znamená to, že tu budú určité e, záväzné lehoty, momentálne ešte neexistujú, ale proste toto bude treba stanoviť, aby sme mohli takéto doklady kontrolovať. A ak by proste sa neplnili patričné požiadavky, tak jednoducho sa takýto dojem, tak sa odníme tá podpora. Musí byť jasné, že pri krátkodobom e, vysielaní pracovníkov by nemusel byť potrebný takýto dokument, o ktorom som hovorila. Avšak dôležité je, aby sme mali povedzme nejaký takýto prenosný dokument, napríklad pre tých, ktorí sú v pohraničných oblastiach, ale určite toto by celkovo ale mohlo viesť k veľkej administratívnej záťaži a mohlo by to v podstate mať dosť negatívny dopad na voľný pohyb. A toto práve je vec, na ktorej sa inštitúcie v podstate zhodujú. Ale treba ešte tieto veci doriešiť a preto sú potrebné ešte ďalšie rozhovory. Myslím, že riešenie už je temer na stole, ale musíme jednotlivým členským štátom vysvetliť detaily, detaily ako to funguje. A zatiaľ teda preto, že ešte to nie je doriešené celkom, preto niektoré členské štáty nedokázali akceptovať tento prístup. Ale ďalej, definícia služobných ciest. Myslím, že aj v tomto smere sa podarí nájsť dohodu aj medzi parlamentom, parlamentom, radou a komisiou. Ďalej, ako postupovať proti podnikom, ktoré sa snažia obchádzať pravidlá. Isté. Um, z jednoho pracovníkov, ktorí pracujú viac než v jednej krajine, sú tu aj výnimky, ale niektoré podniky sa snažia práve e, využiť toto a vytvárajú e, proste fiktívne e, zastúpenia v inej krajine a nefunguje tam ani zamestnávateľ, ani zamestnanec. A ide o to, aby sme zavedli v legislatíve kritéria, ktoré toto objasnia a kde sa naozaj sústredíme na miesto, kde skutočne je etablovaný daný zamestnávateľ, teda kde má svoje sídlo. A myslím, že toto sa bude dať urobiť pomerne rýchlo tieto opatrenia, pretože máme na tomto spoločný záujem. Musím to opakovať opäť a opäť. Ide o pravidlá, ktoré sa majú náležite vymáhať v praxi. A máme zamedziť ich obchádzanie. Dáma ja páni, pani predsedníčka, pani spravodajská, pred 61 rokmi koordinácia systému sociálneho zabezpečenia bola otázkou, ktorá práve prišla s touto myšlienkou, ako vdychnúť život voľnému pohybu osôb. A teraz sú tu milióny občanov, ktorí využívajú toto právo. A už sme tener v cieli. Ak porovnáme toto, povedzme, ja chodím rada na bicykli, ak to poviem cyklistickou terminológiou. Zatiaľ máme prvú etapu za sebou, ale e, rada aj parlament, aj komisia v rámci trialogov budú pokračovať teraz v rokovaniach. Keď hovorím o dialogoch, tak to znamená, že skutočne sa tieto veci budú pertraktovať. Takže toto je posolstvo, ktoré vyslovujem pred vami. Je to podobné to posolstvo, ako som vyslovila na rade. Prešli sme už určitú časť našej cesty, ale máme pred sebou ešte ďalšiu cestu a veľmi verím, že sa nám podarí dosiahnuť konečné riešenie. Ďakujem vám za pozornosť a veľmi rada zodpoviem vaše otázky. Ďakujem veľmi pekne, pani komisárka, hovorí pani predsednička. A teraz dávam slovo pani Bišov ako spravodajkyni. Ďakujem pekne, vážená pani komisárka. Cítime tú zodpovednosť, ktorú ste sprostredkovali v rámci práce za túto tému a môžem iba súhlasiť s vami, pretože máme aj tu v miestnosti veľa nových ľudí, kde vlastne to nariadenie 883 skôr zbudzuje určité obavy, že to je príliš technické, alebo že by to bolo iba pre expertov. To znamená, aj pre mňa je to skutočne epicentrum našej solidarity. Je to staršie ako ja samotná a ja viem, že to bolo tretie alebo štvrté nariadenie, ktoré vlastne sa dostalo na svetlo Božie na európskej úrovni a preto aj viem, že je to veľmi dôležité, ale zároveň si treba uvedomiť, že vlastne toto je spoločná európska strecha, ktorá zastrešuje ďalšie menšie strechy, ktoré vlastne sledujú svoje vlastné logiky a že sa chceme pokúsiť o to, aby sme tu urobili ten potrebný krok smerom dopredu na to, aby sme tieto problémy vyriešili. Ja som si to veľmi dobre premyslela, pretože pre mňa je úplne jasné, že skutočne za tým už je toľko práce počas ostatných dvoch rokov, zo toľkých strán, z vašej strany, zo strany výboru. Pracovali sme na tom veľmi intenzívne, spravodajca na tom pracoval a je veľmi dôležité, aby sme nadviazali na túto prácu a aby sme ju ohodnotili a ako aj vy hovoríte, že ešte ten posledný kúsok zvládli. A keď zostane v tej vašej v tom porovnaní s tou bicyklovou trasou, tak môžem povedať, áno, z tej celkovej trasy je to už iba kúsok na to, aby sme sa dostali na tú cieľovú líniu, ale je to taká etapa do kopca a musíme skutočne skontrolovať našu výzbroj, aj mentálne sa pripraviť na to, že túto e, etapu do kopca skutočne zvládneme na to, aby sme vôbec sa do toho cieľa dostali. To znamená, že bude si to vyžadovať ešte značnú prácu, ale vôbec to nie je bezvýchodiskové, pretože my vieme, že ak túto etapu do kopca nebudeme sa snažiť zvládnuť, tak tá dynamika bude taká, že skôr sa budeme valiť dozadu a to nikto nechce od nás, pretože ešte nikým som nerozprávala takým, kto by bol spokojný zo status quo z akejkoľvek strany politického spektra. Boli tí ľudia, s ktorými som sa zhovárala. Takže je veľmi dôležité, aby sme urobili dobrú prípravu na túto poslednú etapu, a práve z tohto dôvodu je dôležité skontrolovať, vy ste poukázali na tie sporné veci, ktoré skutočne majú veľký dopad na kvalitu života ľudí, na ich zdroje a 883 pre mňa znamená to, že teda okrem tých e, nedelných prejavov, ktoré sme tu mali o sociálnej Európe, to znamená pekné reči o európskom jednotnom trhu, že toto je jednoducho tá odvrátená strana týchto pekných slov, že jednoducho musíme sa spoločne hľadať nájsť tie konkrétne riešenia, aby tí ľudia, ktorí berú tieto sluby vážne, aby neboli znevýhodnení alebo potrestaní dokonca. Preto je veľmi dôležité, aby sme sa tu spoločne snažili o to nájsť riešenie. A, a na záver už poviem iba toľko, že parlament bol, ak sa pozrieme na celú históriu 883 aj predchádzajúceho nariadenia, tak vlastne my sme boli ten obhajca záujmov pracovníkov, ktorí pracujú mobilným spôsobom, a dúfam, že sa nám podarí, že aj my budeme naďalej v parlamente tou potrebnou hybnou silou pohnúť tú situáciu napríklad na rade, kde sú určité ťažkosti, aby sme našli riešenia, ktoré nakoniec v podstate budú schodné pre všetkých. A preto sa teším na spoluprácu a myslím si, že musíme v tejto poslednej etape do kopca skutočne zvládnuť tú prípravnú fázu. Ďakujem pekne, vážená pani Bišov. Ospravedlňujem sa, vlastne prvé kolo bude pokračovať s koordinátormi pred, za jednotlivé politické skupiny, s tieňovými spravodajcami, ale mali by sme si stanoviť pravidlo, že každý má teda dve minúty k dispozícii, súhlasíte, pretože je tam ešte veľké množstvo poslancov, ktorí sa chcú prihlásiť a budeme tu jednoducho do polnoci, ak sa nehodneme na tomto. Súhlasíte? Dobre, takže začneme z EPP a slovo dostane pani, pardon, prepačte, pán Lenárc. Prepačte. Ale toto sa nám deje často. Takže prepačte, pán Lenard a poprosím. A potom pán Pislaru za Renew. Takže teraz nech sa páči. Pán Lenard, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Tiež sa budem snažiť prispieť k rodovej vyváženosti Ďakujem vám veľmi pekne, pani komisárka Tyson, za to, že ste dnes tu s nami. A aj keď môžem povedať, že necelkom e, súhlasím s tou metaforou cyklistickou, pretože e, ku koncu Tour de France to už vlastne viete asi, ako to dopadlo, začali otvárať šampanské a tak ďalej. Ale otázka na konci, e, pokiaľ je o cyklistiku, aby navzájom súťažili, že kto príde prvý, kto pred tú cieľovú pásku ako prvý, ale myslím, tu je in, troška iný cieľ. Ide o to, aby sme čo najviac ľudí dostali cez tú cieľovú pásku naraz. Ale samozrejme, toto nie je nová téma. Pracuje sa na nej už 3 roky a je dôležité poďakovať predchádzajúcemu spravodajcu pánovi Valašovi, ďakujeme pani komisárke, predsedníctvu, rumúnskému predsedníctvu, ktoré skutočne urobilo veľký kus práce a návrh, aj keď návrh nie je ako taký nový, ale v parlamente máme čiastočne teda e, nový parlament a ako pani poslankyňa Bishop tiež e, naznačila, vidíme, aká je tu pozícia e, medzi jednotlivými inštitúciami, Rada, Komisia, Parlament, ale samozrejme podporujem tú myšlienku, že naozaj veľký kus práce sa už urobil, aj niečo je viac alebo niečo menej kontroverzné, v rámci EPP nevidíme potrebu začínať e, znova objavovať Ameriku, pokiaľ je jednotlivé kapitoly. Ide o to, aby sme dosiahli riešenie, ktoré bude uspokojivé, ale určite potrebujeme čas na to, aby sme náležite vyvážili tie e, otázky, ktoré sú ešte otvorené. Tie pravidlá, o ktorých hovoríme, sú nesmierne dôležité milióny, pre milióny občanov. Ja napríklad tiež pochádzam z pohraničnej oblasti a práve potrebu, viem, o čom je reč, teda potrebujeme vylepšiť tie pravidlá. Prepačte, blíži sa koniec mojich dvoch minút, tak chcem zdôrazniť e, potrebu spolupracovať znovu pani spravodajkynou, pani Bishop a e, verím, že sa dopracujeme k uspokojivému riešeniu. Ďakujem. Ďalej. Teraz pán Pislaru má slovo a za zelených to bude pani Langensipen, ktorá sa potom pripraví. Ďakujem. Pani komisárka, je pre mňa veľkou cťou, že vám môžem zablahoželať e, k tej práci, ktorú na vedúcej pozícii vykonávate. Isté súhlasím s tým, že táto téma je pre našich občanov veľmi dôležitá a nezabúdajme, že nás sem zvolili občania, takže musíme tu hájiť ich záujmy. Určite skutočnú mobilitu nedosiahneme ani, kom, ani konkurencieschopný trh e, nedosiahneme, ak nebudeme koordinovať sociálne systémy. Teda systémy sociálneho zabezpečenia. Takže to je jasné. Pokiaľ ide o Rumunsko, je to nesmierne dôležitá téma. Nakoniec eh, vieme, že pri hraničných oblastiach u nás eh, je okolo 5 milióna občanov a mnohí sú aj v zahraničí. Myslím si, že ak príjmeme eh, taký prístup, ktorý bude mať predovšetkým na zrateli občanov, tak to bude pozitívne. Dovolte mi podčiarknúť tri významné aspekty. Poprvé, mnohí z našich občanov sa pokúšajú získať e, svoje dávky a tie sú stále odkladané na neskôr a na neskôr. Niekedy čakajú aj dva roky na to, kým sa im priznajú nejaké tieto príspevky. Čiže musíme sa sústrediť na to, že všetky tie požiadavky, ktoré, alebo žiadosti, ktoré boli predložené, že sa budú riešiť do 30 dní, aby proste nebolo treba vycestovať do každého e, príslušného členského štátu, že by bolo proste jedno centrum, kde by sa to všetko rozhodlo. Po druhé, dlhodobá starostlivosť, zdravotná starostlivosť. Toto by malo byť tiež nejak e, zahrnuté do sociálneho systému krajiny pôvodu. A po tretie, otázka indexácie. Čiže schopnosť využívať možnosť e, uznávať príslušné príspevky, ktoré boli zaplatené v inej krajine. Ďakujem pani Langer Siepen a pripraví sa pani Žamé. Nech sa páči. Ďakujem pekne, vážená pani komisárka, drahé kolegyne, kolegovia. E, samozrejme, e, vítame váš apel, aby ten e, spis bol čo najrychlejšie uzavrený. Už to naozaj chýbalo len pár centimetrov na to, teda aby sme ostali v tom žargóne cyklistiky. Boli sme pár centimetrov pred cieľovou čiarov a tam došlo k stroskotaniu toho spisu. Bolo by to premárnená šanca, keby sme to neuzavrali. Myslím, že tam súhlasíme. Nebola by to premárnená šanca len pre tých z nás, ktorí sú tu prítomní, ale ako ste už povedali, pani komisárka, je to aj premárnená šanca v konečnom dôsledku pre občanov. Ak nedosiahneme dohodu po troch rokoch práce na tejto téme, tak bude nová, nový začiatok. Možno to je OK v poriadku, ale bolo by to katastrofa. To by znamenalo že tie nové pravidlá by vstúpali do platnosti s oneskorením 2-3 roky. 2-3 roky možno sa to nezdá veľa, ale nie, predsa je to prekliate veľa. Je to veľa z pohľadu e, života alebo človeka, ktorý potrebuje dlhodobú zdravotnú starostlivosť. E, týka sa to všetkých tých e, občanov, ktorí, na ktorých to má vplyv. A starostlivosť do koordinácie sociálnych, systémov sociálneho zabezpečenia, to je veľmi dôležité. Ďakujem za tento bod. Buďme pragmatickí, Viem, e, že tento apel opakovane počúvate, pani komisárka. E, začníme v rámci nového legislatívneho obdobia s dobrým kompromisom, e, smerujme k zjednoteniu a keď spolková vláda opäť z nejakej pohodlnosti, a to garantujem, opäť bude brzdiť ten proces aby potom e, vedeli, budeme sa starať o to, aby vedeli občania, kto brzdí tú sociálnu Európu a kto ju naopak e, posúva dopredu. A ja veľmi kriticky toto budem sledovať, to vám viem zaručiť. Ďakujem pekne. Now it would be... Teraz to bola pani Žame a pod ní by sa pani Rafalska. Nech sa páči pani Žame. Pani Žame? Takže nie je tu slovo pani Rafalska. pani komisárka, dámy a páni. Na jednej strane sme spokojní s tými príslušnými kolegy, eh, pardon, kapitolami, ktoré boli spomínané, napríklad pokiaľ je dávky v nezamestnanosti, rodinné príspevky a tak ďalej. Ale ako už povedala pani komisárka, riešenia, ktoré sa tu ponúkajú, e, sú možno aj lepšie než tie, ktoré sa navrhovali pôvodne. Na druhej strane však je tu ešte celý rad pochybností, ktoré sa týkajú základných eh, aktov právnych a v tomto zmysle chcem eh, napríklad hovoriť o delegovaných, respektíve vysielaných pracovníkov. Mám tu otázku, sú tu nové kritéria, ktoré sa týkajú časového obdobia, keď eh, sa berie napríklad do úvahy príslušný príjem daného podniku, ale ob, alebo obrad finančný v danom podniku. Záleží od toho, kde vlastne je sídlo ústredia daného podniku alebo danej firmy. Čiže to je aspekt eh, jurisdikcie právnej. A potom by sa to určite prejavilo v oblasti stavebníctva, dopravy, ale aj sociálnej starostlivosti alebo opatrovateľskej služby. Určite tieto e, veci, na ktoré ste tiež poukázali vo svojej prezentácii, e, na toto môžeme teda nadviazať tým, že by sme tam prípadne doplnili ešte ďalšie kritériá. Nechcem veľmi zachádzať do detajlov ale pokiaľ ide o A1, čo ste spomínali, o tú alternatívu, ale poukázali ste aj na možné podvody. A toto ešte nie je... Tam nemôžeme hľadať riešenie tým, že sa bude rozvíjať byrokracia. Ďakujem. Za GUE to bude pán Bacenga. Ďakujem za našu stranu taktiež. Ďakujeme vám za vašu prezentáciu. Tiež nie sme za to, aby sa všetko začínalo od nuly, aby sa proste nevyužilo to, čo sa už urobilo. Ale mám otázku. Počas voľbnej kampane som sa stretol človekom, ktorý pracuje v oblasti záhradníctva a ovocinárstva. Povedal, mi, že má obavu, že, pretože má neisté zamestnanie a že sú tam aj iní o, o, Európania a že proste pracujú ako, ako lacnejšia pracovná sila. A, ale povedal mi, e, čo skoro budete v Bruseli ako poslanec, nemôžete niečo urobiť v záujme tejto veci nás? A práve sa to týka určitých e, aspektov sociálneho zabezpečenia, ktoré by umožnili, aby všetci si dostávali rovnaké sociálne dávky. Ale nariadenie 884, samozrejme je to výborný nástroj, aby sa niečo takéhoto uskutočnilo, ale v podstate sme uviazli zatiaľ v diskusiách o tom, kedy to vstúpi do platnosti. Proste hovorí sa období 1,5 roka, 2 roky, prečo nie hneď? Takže, to je prvá otázka. Teraz moja druhá otázka. Vo svojom vystúpení ste spomínali viackrát, že nemôžeme obmedzovať príliš ten voľný pohyb občanov napríklad v sektore služieb. Ale podľa tohto nariadenia nemali by sme dať absolútnu prioritu práve aspektu sociálnych, sociálnej sféry? Ďakujem. Ďakujem pekne. To bolo prvé kolo otázok, kde vystúpili spravodajkyňa a tieňoví spravodajci. A teraz dám priestor pani komisárke, aby odpovedala na tieto otázky a potom bude druhé kolo pre zvyšných poslancov, ktorí chcú vystúpiť budú mať čas minútu. Máme už zapísaných pomerne veľa mien, takže jednoducho dvihnite ruku počas prvého kola odpovedí. Nech sa páči, pani komisárka. Ďakujem, pani predsednička, ďakujem pani spravodajkyni v prvom rade, aj všetkým tieňovým, ktorí vystúpili. V prvom rade ďakujem za podporu pre tento spis, aj za uznanie práce predchádzajúcich kolegov, niekedy vás samotných tohto parlamentu, pretože všetky tri inštitúcie naozaj pracovali veľmi usilovne. A ako ste povedali, pani spravodajkyňa, veľa prípravnej práce už prebehlo, takže myslím, že môžeme na to nadviazať. A takisto môžem povedať e, to, čo zrejme Jules Korte vám povedal, generálny riaditeľ, e, v rámci dnešného raného stretnutia. Naše útvary sú k dispozícii, dať vám viac informácií, technickej podpory, ak chcete pre, presne pochopiť, o čo ide lebo naozaj je to technické, niekedy treba isté vysvetlenia, to sa týka aj mňa, ale nie je to až tak ťažké, ak máte niekoho, kto sa dobre v tom vyzná a vie vám to vysvetliť. Takže pokračujme v práci takýmto výnimočným skvelým spôsobom. Ďakujem Jaranovi Lenarcovi, pánovi Lenarcovi, áno, za jeho pripomienky a ja dúfam, že nájdeme dohodu medzi koordinátormi aby sme znovu naštartovali prácu, ktorá, ktorú treba tak či tak spraviť, aby sme čo najrychlejšie konali. Boli konkrétne otázky, pokúsim sa zodpovedať na tie v čo najrychlejšom čase. Ako zabezpečiť e, tú žiadosť? Pán Pizlari sa pýtal. Ako sa ubezpečiť, e, že žiadosť dostať tie príspevky bude naozaj zodpovedaná a vyriešená v dobe nie viac ako 30 dní, maximálne do 30 dní aby to naozaj netrvalo príliš dlho. O to sa snažíme tým, že stanovujeme jasné pravidlá, tým, že vytvárame právnu istotu, aby tá diskusia medzi príslušnými orgánmi už ukončila ohľadom toho, čo majú robiť, čo nemajú robiť. Som rada, že pán Lenerc je prítomný, čo pomôže, čo bude skutočne mimoriadne nápomocné tomto ohľade je, že e, národné orgány v rámci členských štátov budú spolupracovať lepším spôsobom ako doposiaľ. Pretože tu sú isté problémy a to vyriešime a som si istá, že to bude mimoriadne nápomocné tým, že vytvoríme Európsku, Európsky úrad práce. My sme povedali, že styční dôstojníci z jednotlivých členských štátov v rámci jednej agentúry sa budú každodenne stretávať a naozaj budú to smerovať k tomu, aby členské štáty v konkrétnom čase odpovedali, ale musí tam byť nejaký ten konkrétny čas. E, máme jasné pravidlá, ktoré sa týkajú e, legislatívy ohľadom vysielania pracovníkov, ale nie pokiaľ ide o koordináciu sociálnych systém, systémov sociálneho zabezpečenia. Národné orgány musia dávať informácie, musia reagovať na žiadosti o informácie, musia odpovedať na listy. E, to je povinnosť, ktorá vychádza z vzájomnej lojalnosti, ale nie je tu jednoznačne stanovený termín, čiže aj termín lehotu tam musíme dať termíny, ktoré budú dostatočne krátke na to, aby tá odpoveď bola dostatočne teda rýchla, ale zároveň, aby umožnili správam alebo poisťovňam dať tú odpoveď, aby dokázali to dohľadať, doriešiť ten prípad v rámci členského štátu. To robíme v našom návrhu a našli sme tam aj dohodu v rámci trialógu vo všetkých inštitúciách. Pokiaľ ide o lekárskú zdravotnú, alebo zdravotnú starostlivosť, eh, dlhodobé príspevky pre zdravotnú starostlivosť, to nie je explicitne upravené v súčasnej legislatíve. Je tam stanovená nejaká jurisprudencia, ktorá hovorí o tom, že problémy dlhodobej zdravotnej starostlivosti treba riešiť ako chorobu, ako chorobu. A taká jurisprudencia, členské štáty to robia, ale máme problém s tým rozsahom, čo vlastne znamená dlhodobá zdravotná starostlivosť. A nie je to úplne zadefinované v novej legislatíve pokiaľ hovoríme o tom, kde sa nachádzame v tejto chvíli v rámci trialogov, či je tam definícia, bude tam zoznam v prílohe, ktorý bude ďalej e, rozpracovaný do jednotlivých podrobností členskými štátmi, dohodnutý, aby to bolo jasné pre národné orgány, ale aj pre občanov e, ohľadom tých dávok, na ktoré majú nárok, ktorý členský štát je za čo zodpovedný, ako to musia vzájomne koordinovať. Ale čo samozrejme tiež pomôže, je lepší systém pre dokumenty A1, ak to bude stanovené veľmi jasne, jednoznačne a bude to realizovateľnejšie, lepšie fungujúce, tak aj to pomôže vyriešiť všetky tie existujúce problémy. Som rada aj za podporu zelených, tieňového spravodajcu zelených. Doposiaľ na rade sme diskutovali s členskými štátmi, to znamená, že aj fínske predsedníctvo robí veľa s členskými štátmi, ktoré sa samozrejme rozprávajú navzájom. Ja verím, že aj na rade sa nám podarí dosiahnuť pokrok a že sa k nám pridá viacero členských štátov. Na adresu pani Rafalskej z EKR som eh, potešená vašimi pozitívnymi vyjadreniami k väčšine tých kapitol. Pokiaľ ide o vyslaných pracovníkov, samozrejme musíme zorganizovať sociálne zabezpečenie patričným spôsobom to, čo robíme, musí to byť právne bezpečnejším spôsobom ošetrené. To, ako to robia v rámci tých predbežných dohôd, máme problém s pluriaktívnymi. To je taký ten žargon technické označenie tých ľudí, ktorí pracujú v rozličných členských štátoch. A tam musíme nájsť nejaké riešenie a povedať si, kde vlastne ich zaradiť, kam patria. Pretože jeden z základných pilierov koordinácie systému sociálneho zabezpečenia je príslušnosť k jednému členskému štátu. Čiže pre všetky náležitosti, ktoré sa týkajú sociálneho zabezpečenia, bude jeden členský štát, ktorý bude vyplácať tie dávky. A treba sa ubezpečiť, že to je to jeden členský štát, ktorý bude zodpovedný za tie, za tie teda výplat, teda za tie, za tie príspevky. Musíme si určiť, ako to zorganizujeme, pokiaľ ide o tých pluriaktívnych. Zdá sa to byť dosť technické, ale nie je to možno až tak. Ak ten pracovník, zamestnanec, ktorý je pôsobil v viacerých členských štátoch, ak tá hlavná činnosť je v tom štáte pobytu, rezidencie, ak znamená, že viac ako 20 času odpracuje v tom konkrétnom členskom štáte, tak potom je toto príslušný členský štát. Ak to tak nie je, tak sa musíme pozrieť na miesto, kde má spoločnosť svoje ústredie, alebo kde je teraz vytvorená nevieme niekedy zistiť, kde presne má to ústredie tá spoločnosť, alebo kde majú to svoje obchodné sídlo. Musíme nastaviť kritéria, aby sme zabezpečili právnu istotu a aby sme pomohli v skutočnosti rozhodnúť, ako to je, ako to je z pohľadu toho podniku alebo tej firmy, kde skutočne majú svoje pôsobisko. Preto máme zoznam s rôznymi kritériami a potom je to na tých, ktorí musia rozhodnúť, ako nahrábať s tými kritériami. To je jedna z otázok, ktoré ešte sú predmetom diskusie. To treba doladiť. Takže nechajte sa inšpirovať, predkladajte návrhy, aké tie konkrétne prvky tam potrebujeme zohľadniť, aby sme vytvorili právnu istotu, aby sme sa vyhli podvodom, lebo niekedy sa môžu stať podvody, niekedy to zanedbáme, ale aby sme vytvorili fungujúce systémy, aby sme nakoniec mohli povedať občanom, podnikom, príslušným orgánom, že máme systém, ktorý je realizovateľný a že sa môžeme spolahnúť na to, že to bude spravodlivo fungovať. Otázka tieňového spravodajcu z GUE, ktorý uviedol príklad poľnohospodárskeho sektora. Často e, je to sezónna práca, takže tam je tá pluriaktívnosť a, a kde je hlavné centrum, alebo kde je to hlavné stredisko, práce alebo pôsobisko toho zamestnanca, kde ho treba ochrániť. Podobná odpoveď ako pre pani Rafalskú, 25% práce, keď je v krajine pobytu, tak tam je príslušný orgán potom. Ináč sa musíme pozrieť na to, kde je sídlo toho podnika, ktorý, podniku, ktorý musí dávať príspevky tomu zamestnancovi a postarať sa o jeho ochranu. Ďalšia otázka, ktorá zaznela a tá bola predmetom diskusie, keď sme riešili sociálne zabezpečenie v rámci predchádzajúceho parlamentu a síce kedy prejdeme na systém sociálneho zabezpečenia členského štátu, kde prebieha tá práca, keď máte vyslaných pracovníkov. Ak máte pracovníka, ktorý sa presúva do iného členského štátu za účelom pracovného výkonu, má tam uzavretú zmluvu so zamestnávateľom, tak tomu zamestnávateľovi sa pristupuje tak ako ostatným. Tam odvádza príspevky, tam dostáva tie dávky. Presne také isté pravidlá pokiaľ ide o pracovnoprávne záležitosti a pokiaľ ide o sociálne zabezpečenie. Tam musí odvádzať tie príspevky a potom aj dostávať dávky. Pokiaľ ale ide o vysielanie, tak to sa týka dočasnej e, situácie. Prečo neprejdeme na tie systémy sociálneho zabezpečenia od prvého dňa, od dňa 1, lebo potom si neuvedomujeme, čo vlastne slubujeme občanom, zabezpečiť ich ochranu a prístup k dávkam sociálneho zabezpečenia, lebo vysielanie je na krátku dobu v prípade, že za každým, ak sú vyslaní, budú musieť prechádzať medzi jednotlivými systémami sociálneho zabezpečenia, to nie sú potom výhody. To je v poriadku, musíme sa najprv pozrieť, aký je ten cieľ ubezpečiť sa, že vysielaný pracovník je chránený z pohľadu sociálneho zabezpečenia. Potom môžeme o tom diskutovať, čo je najlepšie. Rok, rok a pol. My sme povedali, dajme ten istý čas ako to, čo používame pre vysielaných pracovníkov, dva roky. V prípade, že príde k nejakom posunu v legislatíve, my sme si preto zvolili dva roky. Cieľom je ubezpečiť sa, že bude dobrá ochrana, aby sme museli stále prechádzať medzi jednotlivými systémami, aby aj zamestnávateľ nakoniec nebol úplne zmetený, že čo má kedy komu vyplácať. Lebo ak to bude metúce, tak potom nie je ochrana. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem pekne, pani komisárka. Budeme pokračovať v druhom kole otázok. Tí z vás dostanú priestor, ktorí požiadali o slovo. Prvý, pán Kosa, pán Šmica pripraví. Koša. A dostanete troška viac ako minútu. Pán Koša, pán Schmidt. Köszönöm szépen a szót, elő. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Pani komisárka, v priebehu uplynulých troch rokov sme tiež eh, urobili úpravy v súvislosti s návrhom a môj postoj poznáte. E, z hľadiska delegácie EPP e, Maďarsko nepožadovalo nejaké preskúmanie návrhu, ale keď už teda prebieha e, nejaká, nejaký proces úprav, tak chceme, aby ten výsledok bol čo najlepší. A vznikom novej Európskej komisie nastáva nová situácia. Podľa mňa v tej novej úprave e, tam vzniká viacero problémov. Napríklad, aké, alebo právo, aké sa vlastne bude uplatňovať. E, myslím, že by sme mali práve aj v parlamente venovať určitý čas na to, aby sme e, si toto náležite preskúmali a aby sme ten návrh ešte dokázali lepšie, teda vylepšiť. Nenazdávate sa, že tento návrh by bolo lepšie stiahnuť? Prečo chceme, aby vlastne túto vec riešila tá nová, budúca komisia? Ďakujem. Pán Schmidt, pani Sander sa pripraví. Madame la présidente, madame la commissaire. Vážená pani predsednička, vážená pani komisárka, chcel by som zdôrazniť význam tejto úpravy a reálny problém, ktorý to prináša práve tak pre zamestnancov, ale aj pokiaľ ide o ten princíp voľného pohybu. Veľký problém, ktorý tu máme, je práve e, problém tých pohraničných zamestnancov. Musíme nájsť situáciu, ktorá bude vyvážená pre tých, ktorí prídu o zamestnanie, na to, aby ich právo na e, príjem bolo zabez, zabezpečené, ale zároveň musíme nájsť aj právo na to, aby si našli prácu za dobrých podmienok tam, kde chcú pracovať a to musí byť zabezpečené. Takéto vyvážené riešenie by malo byť aj pre členské štáty, pokiaľ ide o zdieľanie nákladov. A chcel by som pripomenúť, že je tu aktuálne riešenie preplácanie 5 mesiacov E, nezamestnaneckých prídavkov. Ale takisto otázka veľmi dôležitá, na ktorej treba trvať, a to je kapacita jednotlivých členských štátov zabezpečiť všetkým tým, ktorí prídu o zamestnania, ktorí musia hľadať ďalšie zamestnanie, aby im boli zabezpečené čo možno najlepšie služby. Nie je možné, aby nový systém takýmto spôsobom narušil tento systém najlepších služieb. Takže treba zabezpečiť tieto práva, tieto najlepšie služby a zároveň, a myslím si, že veľmi ste trvali na tejto otázke, treba urobiť prevenciu a bojovať predovšetkým proti tým prípadom zneužívania. Ja si myslím, že práve tento posledný bod, tam je určitá marža, je tu možnosť ešte niečo spraviť. Ďakujem pekne pani Sander a pani Rafaela. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, vážená pani komisárka. Chcela by som vám vyjadriť potešenie, že sa tešíme z toho, že ste prišli medzi nás, pretože sme spolupracovali, aby sa nám podarilo v tejto sociálnej otázke Európy pohnúť dopredu. Urobilo sa nám, podarilo sa nám urobiť pokrok, ale predsa len ešte nemáme tú cieľovú líniu. Je to škoda, ale predsa len musíme rýchlo nadviazať na tú prácu, ktorú sme tu mali a je tu veľa tém, v rámci ktorých musíme v rámci ktorých sme už zaznamenali dobrý pokrok, ako ste to povedali, ale treba byť opatrný, pretože ešte treba dotiahnuť to do konca. Ja by som chcela ešte raz zopakovať to, že treba venovať pozornosť práve tým pohraničným regiónom, to znamená zamestnancom v pohraničných oblastiach, pretože ak nie, tak tieto pohraničné redok, regióny sú tými regiónmi, ktoré zaručujú to, akým spôsobom my chceme e, zjednotiť Európu. A treba zabezpečiť to, aby boli poskytované služby vyváženým spôsobom. To znamená takýmto spôsobom podporovať tie cezhraničné vzťahy, ale musí sa to všetko diať v rámci legálnych e, pomerov. Ďakujem pekne pani Rafaela, nech sa páči. Ďakujem, pani komisárka. E, vážim si vašu prítomnosť aj váš záväzok. Tým Junckera začal touto ambíciou, keď chcel zabezpečiť, aby Európa bola o tých väčších, podstatnejších veciach, aby, sa ne, aby neriešila drobnosti. Potrebujeme rovnosť, pokiaľ ide o systémy sociálneho zabezpečenia, ide o zamestnanosť, nezamestnanosť, e, zabezpečenie stabilného príjmu, to je dôležité, pokiaľ ide o boj proti chudobe takisto, takisto treba ubezpečiť, že všetci majú rovnaké príležitosti. Malo by to byť možné e, prostredníctvom príjmu. Treba spoločne sa pozrieť na to, ako zabezpečiť pokrok v tomto spise. Vy vnímate veci podobne a preto mám konkrétnu otázku. Aký typ posolstva by ste pomočili následníkovi vášmu? Tak, aby som sa ja mohla vrátiť do Holandska a vysvetliť to. Ľudia chcú jednoznačnosť ohľadom toho, aké budú tie príspevky a dávky zo sociálneho zabezpečenia. Ale takisto chceme vedieť, ako zobrať eh, toho vášho následovníka na zodpovednosť v prípade, že sa odkloní. Pani Kicera a potom pani Dura Fernández. Eh, ďakujem pekne, vážená pani komisárka. Eh, na úvod by som sa chcela poďakovať za tú úsilovnú prácu, pokiaľ ide o túto veľmi dôležitú smernicu veľmi dobre vyvážený, dobre pripravený návrh z roku 2016 až po trialog, ktorý sa odohral túto jar. Som si istá, že všetko to úsilie v konečnom dôsledku povedie k zlepšeniu životov Európanov. A ako vy, ako aj mnohí ostatní povedali ste dnes, nariadenie je potrebné revidovať, tak aby sme riešili nové výzvy, ktoré vyplynuli za posledné roky od poslednej aktualizácie a myslím si, že je dôležité e, z pohľadu pokračovania v snahe e, zvyšovania po slobody pohybu ľudí. E, Rada a parlament, ktorí zastupujú ľudí v Európe, tí majú za úlohu dať sa dohromady a nájsť spravodlivé a predvídateľné situácie pre všetkých Európanov, ktorí žijú a pracujú v zahraničí. Na to, aby sme ale dospeli k spoločnému prieniku, všetky strany za stolom budú musieť pristúpiť ku kompromisu to znamená vystúpiť z tých svojich e, pozícií a byť ochotný troška povoliť smerom ku kompromisu. Ako vnímate, pani komisárka, ten rozkol v rámci rady? Sú nejaké konkrétne časti smernice, ktoré v prípade, že by boli odstránené, že by to znamenalo, že rada by povolila a schválila by to, alebo sú tie rozkoly tak významné, že nebude možné dospieť ku kompromisu a že zachovaný bude troška intaktný ten návrh. Pani Florandy, a páni Satori sa pripraví. Ďakujem, pani komisárka, za vašu prítomnosť. Sme tu, aby sme obhajovali mobilitu pracovníkov a aby sme zabezpečili do budúcnosti tie práva, aby sa mohli ľudia rozhodnúť vycestovať do iného členského štátu, byť tam pracovať a robiť tak za podmienok, ktoré prinesú ich ochranu právo slobody pohybu pre občanov a zamestnancov je základný, princípom základnou hodnotou pre európskych občanov. Takisto je pravda, ako ste počiarkli, že počas mandátu došlo k významnému pokroku, ako je reforma legislatívy vyselených pracovníkov a vytvorenie Európskeho úradu práce, orgánu práce. Ešte stále e, sú nedostatky. Vidíme, že mobilita sa deje v neistých podmienkach. Často e, zamestnanci sú sa stali obeťami podvodu, nespolahlivými podnikmi. Takisto nie je tu ochrana tých sociálnych práv. Často sa stávajú obeťami diskriminácie, nespravodlivého zaobchádzania. My sme presvedčení, že je nevyhnutné, aby toto nariadenie bolo fungujúce, tak aby sme vedeli zabezpečiť jeden z hlavných e, pilierov, že zotrvá toto slobodného trhu. Sloboda pohybu zamestnancov, to je nevyhnutné, to treba, aby fungovalo naprieč úniou. Parlament, komisia, rada, takto absolvovali veľmi dlhé komplexné, komplexný postup. Vďaka tým, ktorí boli do toho zapojení, sa blížime k dohode. Španielskí socialisti naďalej budú sa zasadzovať za dohodu, ktorá bude zabezpečovať slobodu pohybu. Ak sa nám nepodarí dosiahnuť takúto dohodu, tak to nebude dobré. Vyšleme nesprávny signál smerom na občanov. No, vážená pani komisárka, vážená pani predsednička, táto téma je pre našich občanov veľmi dôležitá. Bohužiaľ, často je predmetom instrumentalizácie národných politík, napríklad vo Francúzsku, a je mi to ľúto. Európska koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia je výzvou európskeho charakteru. Treba zlepšiť súčasné pravidlá, tieto tu nie, toto riešenie nie je perfektné, ale e, to, čo sme zdedili, to môže vy, ten návrh môže priniesť určité zrie, e, zlepšenie situácie. Na jednej strane obhajujeme voľný pohyb a obhajujeme prácu, takže je teda skutočne na najvyšší čas, aby sme urobili niečo v tejto oblasti, aby sme zamedzili tým, ktorí zneužívajú, zneužívajú tento systém, aby sme ich zamedzili v tejto práci. Treba zabezpečiť práva našich občanov a to nie tým, že otvoríme diskusiu populistickým diskusiám, ktoré vedú k voľbám, tým, že navrhneme nejaké negatívne riešenia. Ja bez pochyby som presvedčený o tom, že túto príležitosť musíme využiť. Čo je dôležité, je naša jednotnosť, v sledovaní nášho európskeho cieľa. Ďakujem. Takže ďalším rečníkom som ja a po mne poprosím pán Vilms, nech sa páči, pripravte sa. Nech sa páči, máte kladivo, môžete ma odmerať. E, keď si uvedomíme súčasné objemy e, placenej mobility, tak ako sa predpokladá uplatňovanie tohto kritéria v praxi, ako hlavne ten zvýšený administratívny, administratívna záťaž bude zohľadnená v prípade že predchádzajúce oznámenie a notifikácia musí byť zasielaná za každú výnimku alebo v rámci teda tej služobnej cesty, ako zadefinujeme služobnú cestu v konečnom dôsledku, ak chceme na základe toho prijímať výnimky, aké budú dôsledky, ak budeme uplatňovať a jednotku, ten formulár a nepoistenie, ktorý bude zbierať tie príspevky a vyplácať dávky. Ako to teda bude? Ďakujem. Sorry. <laughs> Mr. Wilm. Prepáčte, pán Wilmse, nech sa páči, máte slovo. A pani Fransen, takisto sa pripravte. Ďakujem veľmi pekne. Ja som presvedčený o tom, hovorí pán Willumsen, že všetci by mali požívať najväčšiu mieru sociálneho zabezpečenia v prípade nezamestnanosti, ale bohužiaľ súčasný návrh, pokiaľ ide o agregáciu týchto systémov, bohužiaľ nie je šťastný a môže to mať negatívne dopady. A som presvedčený o tom, že pani komisárka vie, že je veľký rozdiel, akým spôsobom tieto systémy a modely sociálneho zabezpečenia medzi jednotlivými krajinami sú veľmi rôzne, čo do organizácie. Niektoré štáty majú skutočne vysoké dávky nezamestnanosti, napríklad u nás v Dánsku to si vyžaduje veľké financie. Zamestnanci sa môžu dobrovoľne rozhodnúť, že budú financovať tieto systémy napríklad celý rok na to, aby sa kvalifikovali pre tieto, na tieto schémy nezamestnaneckého a môžu mať nezamestnanecké peniaze, teda dostávať tieto peniaze počas dvoch rokov a v niektorých krajinách to tak nie je a môže byť problém, keď niekto má nárok na takéto na takéto systémy v, napríklad v Dánsku v porovnaní s inými krajinami, kde sa kvalifikuje človek hneď po jednom rohu. A máme také situácie, kde ľudia neprispievajú do týchto systémov a potom môžeme skončiť tak, že tá situácia bude taká, že tu budeme mať systémy, ktoré boli zvolené v iných krajinách, sú podkopávané a bude taká situácia, že jednoducho stratíme verejnú podporu v prospech lepších e, dávok nezamestnanosti a toto jednoducho nepomôže nikomu, musíme urobiť všetko preto, aby sa dodržiavali tieto národné systémy v jednotlivých krajinách. Ďakujem pekne pani Francen a potom aj ďalší v poradí. Pani Francen, nech sa páči. Vážená pani komisárka, hovorím našou spoločnou rečou a je dobre, že môžeme tu hovoriť spoločne s vami. Ja chcem využiť túto príležitosť. Nikto mi to nemôže mať za zlé, keď poviem, že skutočne sme vám vďační, veľkú vďaku za tú prácu, ktorú ste odviedli v oblasti sociálnej Európy. Čo potrebujeme je vyvážené zjednotenie sa a pokiaľ ide o tú agregáciu samotnú, musíme sa vyhnúť nejakým preháňaniam, nejakému preháňaniu tým či oným smerom. V Belgicku toto vníma veľmi citlivo a bolo by dobre, ak by sme preskúmali alternatívy, o tom by sme sa mali ešte spoločne zhovárať. Otázka presadzovania implementácie. Tu jednoducho musia spolupracovať lepšie jednotlivé štátne orgány medzi sebou a pokiaľ ide o otázku výmeny údajov medzi jednotlivými štátmi, tu musíme tie lehoty držať krátko, nakrátko a musíme urobiť všetko preto, aby to fungovalo. A pokiaľ ide dodatočné informačné systémy, áno, ja by som rada na tom spolupôsobila, na to, aby to dobre fungovalo. Ďakujem pekne. Ďalší rečník, pán Brglec. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička, pani komisárka. Ja som novým členom tohto parlamentu a tak teším sa z tej práce, ktorá bola doposiaľ odvedená. Ja mám pre vás jedno posolstvo a bol by som rád, ak by ste to e, sprostredkovali novej komisii. Ja si myslím, že musíme zrýchliť prácu, ktorú vykonávame v tejto zložke. Je to veľmi dôležité nielen pokiaľ ide o členské štáty a ľudí, ale aj pokiaľ ide o Európsku úniu samotnú. Máme pred sebou veľké výzvy, sú tu bariéry, pokiaľ ide o voľný pohyb osôb, sú tu zoskupenia ľudí, ktorí sú zo sociálneho pohľadu vyčlenení, je tu takisto veľký prítok migrantov do európskych systémov a toto vedie k nerovným pravidlám a k nerovnému uplatňovaniu pravidiel voči tým, ktorí žijú v Európskej únii. My musíme bojovať alebo musíme hľadať riešenia na to, aby sme zjednotili Európsku úniu a musíme urobiť všetko preto, aby sme nakoniec toho vzýšli posilnení, zjednotení. Musíme zlepšiť 883. E, Myslím, že to je jedna z najdôležitejších otázok tohto mandátu. Ďakujem. Prepačte, pani Gema a potom pani Desatur. Nech sa páči, pripravte sa. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pani komisárka. Len niekoľko zamyslení. Chcem pripomenúť, že koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia v Európe e, bola bojom, e, ktoré, ako som mohla konštatovať v prvej osobe, hnutie piatich hviezd e, posunulo to dopredu počas predchádzajúceho funkčného obdobia veľmi vehementne a rozhodne, pokiaľ ide o rovnoprávny prístup pre mobilných pracovníkov v rámci eh, celej Európy, teda k takýmto systémom, to od prvého dňa, od samého počiatku bolo našou prioritou, až pokiaľ sme napríklad eh, nejak rozvojili prístup, teda pravidlá, pokiaľ ide o náhrady, eh, alebo teda dávky v nezamestnosti, takisto rodinné príspevky, takisto príspevky, pokiaľ ide o dlhodobú zdravotnú starostlivosť. Môžeme hovoriť, že ide o kultúrnu revolúciu, ktorá je v súlade so spoločnosťou, ktorá sa veľmi rýchle mení a tým e, zabezpečíme e, rovnoprávnejšie rozdelenie povinností a efektívnu spoluprácu medzi členskými štátmi. To sú nevyhnutné podmienky, ktoré povedú k zlepšeniu prístupu k príspevkom a pomôže nám vyhnúť sa zneužívaniu, respektíve chybám. E, z takýchto dôvodov sme si istí, že zabezpečenie sociálnych práv pre všetkých Európanov to nie je nejaká premena, ktorá sa môže meniť podľa meniacej sa situácie, hospodárskej situácie v jednotlivých členských štátoch. E, sociálnu Európu je možné dosiahnuť e, skutočnou podporou pre všetkých a to si bude vyžadovať e, zlepšenie spoločných pravidiel a prísnejšie pravidlá pre boj proti podvodom proti tým, teda, ktorí porušujú tieto pravidlá. A ja chcem na záver ešte raz poprosím, treba rešpektovať tie pravidlá. Želám si, aby misia mohla podporiť. Ďakujem. Takmer dve minúty. To je príliš veľa. Madame de Sutter. Ďakujem pekne, pani de Sutter a ďalší sa pripravte. Hovorí pani Suter. Pani Tajsenová, vy viete, že zelení vás podporujú vo vašej práci. My veľmi sa tešíme vašej rozhodnosti, pokiaľ ide o prácu v tejto téme, že to chcete ešte pred začiatkom novej komisie a jej práce dokončiť, musíme jednoducho aktualizovať všetky otázky v tejto oblasti. Nede tu iba o cudzincov, ktorí ako keby chceli využívať náš systém, ide tu o diskrimináciu, nejde tu o efektívnosť. Občania musia všade v Európskej únii mať rovnaké práva. V oblasti sociálna nesmú byť diskriminovaní. Ide tu o recipročnosť, to znamená, Všetci občania Európskej únie musia mať rovnaké práva, ale aj povinnosti. A z toho, čo ste povedali, som vyrozumela, že sú tu ešte určité technické otázky, ktoré musíme preto cieľovou líniou objasniť a potom vraj by všetko bolo pripravené. Nemyslíte si však, že sú tu ešte možno politické prekážky, ktoré sa musia vyriešiť na úrovni politickej a nie technickej? Ako sa nám to môže podariť? A ako môžeme my v parlamente urobiť niečo preto, aby táto téma bola ešte pred 1. novembrom ukončená? Ďakujem pekne. Ďalší rečník. E, toto je veľká výzva pre túto otázku. Aj keď sa pozriem na tie tri pobrežné oblasti, napríklad Kent, Gdaňsk a takisto aj v Grécku nejaké, tak sú tu skutočne veľké rozdiely a nemyslím si, že nejaké paušálne riešenie nám pomôže. Ide tu o dôležitú tému, keď predseda vlády Cameron priš- prezentoval referendum. Treba povedať, že Británia je štedrým národom, ale veľa ľudí si vtedy myslelo, že ten systém bol neférový. Skutočne bolo to veľké zaťaženie pre lokálne komunity, nielen z finančného hľadiska, ale pokiaľ ide o infraštruktúru, znamená lekári, nemocnice, školy a tak ďalej a tie benefity pre deti tie boli veľmi nepopulárne pre cudzincov, ale treba povedať, že máme tu novú kultúru. E, pani komisárka, vy sa pozeráte na to e, a sledujete, že kto ako dlho platí e, do systému. Máme nové pravidla, hovoríte o koordinácii. Pre mňa to je ako keby to bola harmonizácia. Nebudete prekvapená, keď si myslíte, že národné štáty by mali mať kontrolu nad svojimi hranicami, peniazmi a zákonmi a táto otázka s týmto veľmi súvisí, ale moja otázka je veľmi priamočiara. Spojené kráľovstvo zabezpečilo tieto uh, prida, vida, peniaze, ktoré dostávajú zahraniční pracovníci u nás. Urobí Európska únia to isté aj pre občanov z, Euró- z Spojeného kráľovstva. Teraz pani Rondinelli a ešte posledný, pán Nikolao Alvano. Nech sa páči, pripravte sa. Vážená Príjemný večer, ďakujem, že ste tu. Môžem približiť osobnú skúsenosť. Som prvá generácia v rámci Erasmu. Tu v Levene v Belgicku 30 rokov dozadu ja som tam riešila práve systémy sociálneho zabezpečenia ako mladí. E, sme chceli pracovať vo všetkých e, členských štátoch Európy. My sme zároveň tým istým dýchom hovorili, že potrebujeme dôstojnú mzdu, ale zároveň aj pokrytie, ktoré bude všeobecné, ktoré bude vo všetkých členských štátoch, pokiaľ ide o dôchodkové zabezpečenie a sociálne zabezpečenie, teda pokiaľ ide o systémy sociálneho zabezpečenia. Po 30 rokoch e, musím povedať, že dnes, po tom, čo som si vypočula vystúpenie a vyjadrenie tej e, nádeje, že 883 sa môže stať čoskoro realitou, e, naozaj musím konštatovať veľkú radosť aj uspokojenie. Vy hovoríte o tom, že netreba začať od, od znova, ale že treba nadviazať na prácu, ktorá už prebehla za tie predchádzajúce mesiace, treba to dovieť do konca. Samozrejme, máme obavy zároveň, pokiaľ ide o pozíciu, ktorú prijali niektoré národné vlády, ktoré chcú previesť tú ťarchu e, výplaty, náhrady v prípade nezamestnanosti a takisto rodinných dávok na niektoré členské štáty, teda tam, kde, kde e, Ja sa pýtam na váš názor v tejto veci, lebo jasné, že politické stanovisko krajín eh, k takýmto témam eh, sa viaže aj na otázky úsporných opatrení a teda aj ekonomickej udržateľnosti hospodárskej, pokiaľ ide o tú záťaž, ktorá priniesť povinnosti zabezpečenia, sociálneho zabezpečenia. Mikola Alabano. Ďakujem pekne. Ja by som to zasadil do širšieho kontextu. V Grécku nová vláda má ako kompas práve prácu predchádzajúcej vlády, toho sa drží. To znamená, ten návrh je, že o 16 sa znížia e, príspevky zamestnávateľov a týmto vlastne sa zníži náklad na e, prácu zo strany podnikov. To znamená, ľudia budú dostávať nižšie príspevky na dôchodky a penzie. Inými slovami, tie príspevky zamestnancov v podstate sa stanú kapitálom pre podniky. Toto sú teda zmeny, ktoré sa dejú v našej krajine v kontexte v rámci týchto nových kapitalistických systémov. My nechceme mať, my samozrejme, my chceme lepšie služby, ale chceme zároveň ušetriť peniaze pre európske podniky. Tak tohoto sa držia. E, boli tu viaceré mm, vyjadrenia, kde sa viacerí odmietli vyjadriť k týmto témam a e, budúci vlastne dôchodcovia už nebudú mať možnosť čerpať tieto svoje príspevky. Veď predsa logika je, že treba pracovať až do čo možno najvyššieho veku a potom tie dôchodky poberať také, ktoré nám umožňa, aby fungovalo tzv. strieborné hospodárstvo. Čo si myslíte, pani komisárka, o tomto? Vážená pani komisárka, chcela by som vás poprosiť, zostaňte až do konca, pretože tu bude ďalšie zasadnutie koordinátorov, ktoré máme pred sebou a my musíme prijať vážne rozhodnutia. Takže teraz dostane slovo pani komisárka. Máte možnosť reagovať na všetky tie otázky. Bolo by pre mňa hlúpe, ak by som vás požiadala, aby ste to zostručnili, pretože to sa nedá, ale poprosím vás o to. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička. Budem sa snažiť byť stručná a zároveň budem sa snažiť reagovať čo možno na najväčší počet otázok. Myslím si, že my potrebujeme čas, ktorý je potrebný na to, aby sme e, sa dopracovali k dohode, ale zároveň je to aj otázka politickej vôle. A tu vlastne reagujem na otázky, ktoré tu odzneli od viacerých rečníkov a takisto aj otázka na odpoveď, odpoveď na otázku pani Suter. Samozrejme, ide tu o politickú vôľu. My vieme, že v politike sú takí ľudia, ktorí využívajú technické problémy, pretože z politického hľadiska nechcú riešenie, ale my potrebujeme to riešenie. Sme všetci na rovnakej lodi a ide tu o to, ako my budeme koordinovať naše systémy sociálneho zabezpečenia pre tých mobilných pracovníkov, keď tu ide určitý prvok mobility, aby tieto systémy skutočne fungovali bez problémov, aby nikto neprišiel o svoje práva a aby podniky, ktoré chcú využívať právo poskytovať služby, aby to robili bezpečným spôsobom, z právneho hľadiska, aby tu neboli administratívne zaťaženia, pretože nikto nechce takéto zbytočné zaťažovanie ktoré nie je potrebné. Nechceme viac administratívne zaťažovania ako to, čo je potrebné na to, aby sme zabezpečili efektívnu kontrolu a koordináciu. Zároveň si uvedomím, že pán Schmidt už odišiel z miestnosti. V každom prípade som mu chcela povedať nasledovné. Bol ministrom a zúčastnil sa na rokovaniach na úrovni rady, že my musíme opätovne hovoriť o tom probléme takýchto cezhraničných zamestnancoch, pracovníkoch. Je tu ešte možnosť, ako by som to povedala, aby sme vyriešili toto lepším spôsobom, ako je to v tej predbežnej dohode ukotvené, pretože skutočne tam sme zašli príliš ďaleko. Ale je tu určitá marža možného zlepšenia, v tomto s vami súhlasím, alebo súhlasím s pánom Šmitom. Vo všeobecnosti budem sa snažiť teda byť stručná. Potrebujeme takisto vyriešiť aj otázku tých cezhraničných, pohraničných pracovníkov a takisto pohraničné regióny sú tie najviac dotknuté, pretože tam častokrát sú pohyby z jednej krajiny do druhej a preto si myslím, že toto sú ako keby také malé laboratória a môžeme sa z toho veľa dozvedieť, pokiaľ ide o riešenie problému, ale to nie je jediný problém. Sú tu ešte pohyby ktoré sú medzi jednotlivými krajinami a ktoré nie sú susednými krajinami. Áno, a čo je teda moje posolstvo pre moju ďalšiu, teda pre ďalšiu komisiu, pre mojich nasledovníkov, ja odpoviem tak, ako to povedal pán Belve, jednoducho budeme sa snažiť čo možno najviac, aby sa tá práca završila. Doposiaľ sme sa veľmi snažili. Niektorí ľudia v sále vedia, že sme veľmi ťažko pracovali a vedia, aké sú tu problémy. V tom zmysle, aby sa tá koordinácia skutočne prispôsobila z technického a politického hľadiska, to bolo veľmi komplikované, ale musíme jednoducho sa toho držať. Všetky tie body, a riešenia máme na stole, takže v podstate takmer všetko je kompletné, tak aj pokiaľ ide o parlament a radu. Aj tam je vlastne takmer všetko objasnené, ale máme tu zo pár otvorených bodov a musíme sa pozrieť na to, aké obsahy tu máme a keď tu bude politická vôľa, tak budeme môcť túto celú záležitosť završiť. A musíme zároveň pustiť sa do práce a nemôžeme čakať iba na to, pokým vstúpi do, prá- do práce novej, nová komisia. Ak to neurobíme my, tak to budú musieť urobiť iní. A ja som presvedčená o tom, že to budeme vedieť dokončiť, kde je vôľa, tam je aj cesta. Nemôžeme sa zamotať do tých technických problémov a spoliehať sa teda iba na politiku. Podniky sa sťažujú e, z toho, že tu nie je právna istota, že majú, veľkú administratívne, že majú veľké administratívne zaťaženie a takisto musíme aj zamestnancov medzinárodnej inštitúcie podporiť v tom zmysle, aby národné e, orgány v jednotlivých členských štátoch mali možnosť dobrej spolupráce. O toto sa musíme snažiť a Európsky orgán pre prácu bude prinesie teda v budúcnosti veľkú pridanú hodnotu. Tá správna rada by mala byť, eh, začať svoju prácu už v októbri, postupne by sa mala rozšíriť. Te, te, celý tento orgán má pia, pár rokov na to, aby teda sa na 100% rozbehol, avšak treba povedať, že celé sa to robí krok po kroku. My si musíme stanoviť konkrétny termín, musíme zároveň zaviazať jeden druhého na to, aby sme poskytli odpovede a reakcie v jednotlivých, jednotlivých, eh, jednotlivých lehotách. Treba povedať, že sú tu určité problémy. Máme niektoré členské štáty, ktoré ešte s tým nesúhlasili E, sú tu niektoré členské štáty, ktoré to pozitívne odsúhlasili, ale napriek tomu majú určité problémy, pretože riešenie nikdy nebude 100% riešením pre všetkých, ale treba povedať, že máme Európu, máme 28 členských štátov, alebo neskôr 27, nevieme, uvidíme, treba vyčkať, ale musíme nájsť určitý, určitú zhodu. A to sa robí tu v parlamente, robia to aj ministri na rade, robíme to aj my na úrovni komisie, tým spôsobom, že Jednoducho všetkým z jednotlivých členských krajín načúvame a snažíme sa riešiť jednotlivé problémy, snažíme sa pochopiť tie problémy členských štátov, aby sme mohli urobiť také návrhy, ktoré budú zodpovedať reálnej situácii. Ja teraz nemôžem explicitne vymenovať to, že kde sú tie prekážky, ale čo však tu zažívam je to, že väčšina členských štátov vyjadrila ochotu posnažiť sa o dosiahnutie zhody, pretože poukazujú na to, že toto riešenie je potrebné. A teraz by som sa chcela poďakovať u všetkých, ktorí sa vyjadrili pozitívne a ktorí žiadali to, aby sme v práci pokračovali. Pokiaľ ide o tú provizornú dohodu, došlo k zmene určitých pravidel, to znamená, a notifikácia vopred nie je vždy potrebná. Sú tu napríklad výnimky v prípade tých e, Eh, bizne, eh, pracovných ciest a tam sme dali definíciu k dispozícii pracovné cesty, ako aj krátka práca v inom členskom štáte, eh, ktorá sa deje skutočne bez nejakých veľkých príprav. To sú záležitosti, ktoré nebudú v budúcnosti už závisieť od potreby predchádzajúceho predchádzajúcej notifikácie alebo na základe tej požiadavky, že musíte mať k dispozícii určitý dokument predtým, než odpúšťate svoju krajinu a čím dokážete vlastne, že platíte do sociálnych systémov vo svojej krajine a takto sa preukázať. Istotne môžeme na bilaterálnej úrovni s pani Rafalskou sa zhodnúť na tom, ako tá definícia vyzerá, pretože ja si myslím, že to si vyžaduje veľa času. Mám to tu vo svojom systéme a Môžem to tu čítať, ale to si vyžaduje veľký čas, dlho, dlhý čas. A treba povedať, že nie všetky štáty mali možnosť hovoriť o týchto otázkach v rámci jednotlivých štátov, takže aj pokiaľ ide o túto otázku, tu sme našli riešenie, ktoré bude vyhovovať všetkým. A ešte veľmi dôležité posolstvo z mojej strany odznelo tu to, že táto koordinácia sociálneho zabezpečenia, spôsob ako to robíme, že to podkopáva sociálne zabezpečenie v jednotlivých členských štátoch. A to nie je pravda a to poviem veľmi jasne a rázne. Čo robíme v rámci koordinácie sociálnych systémov, je, nie, harmon, nie je tu o harmonizácia. Každý členský štát má slobodu a možnosť organizovať si dizajn a spôsob financovania sociálnych systémov po svojom. To je kompetencia výlučného charakteru členských štátov. Bolo to tak, je to tak, aj bude to tak. Takto jednoducho zmluva organizuje tie kompetencie to znamená, nejde tu ani o otázku subsidiarity, ide tu, ide tu jednoducho o kompetenciu členských štátov, avšak čo robíme, je to, že ak niekto ide do inej krajiny, alebo je niekto vyslaný do inej krajiny, tak my musíme objasniť pravidla, aký to bude mať dopad v oblasti sociálneho zabezpečenia a zároveň musíme sa dohodnúť na tom, že ktorý systém teda v ktorej chvíli bude aplikovateľný a v platnosti, ale my nechceme meniť obsahy tých systémov, ani čo do dizajnu, ani čo do toho, akým spôsobom členské štáty financujú tieto systémy. Takže koordinácia, možno v niektorých krajinách to znie podobne ako harmonizácia, ale to sú dva absolútne odlišné termíny čo do obsahu a my vieme, o čom tu hovoríme. yes and then the, the question on um, yeah it's all about uh, uh, cutting in social ešte otázka toho, že tu dochádza k škrtom v rámci sociálnych systémov a že to je lacnejšie pre podnikateľov, pre podniky a pre verejné úrady. O tom to vôbec nie je adekvátnosť a udržateľnosť penzijných systémov, to súvisí s demografiou. V celej Európe máme s tým problémy. Prišla som z G20 z Japonska. Aj ďalšie krajiny na svete majú tento problém, pretože populácia starne, avšak to vôbec nesúvisí s touto témou, takže myslím si, že nemusím do toho vôbec vstúpiť. A to je všetko. Dúfam, pani predsednička, že som zodpovedala väčšinu otázkov, máme málo času. Nech sa páči, a pokiaľ ide Spojené kráľovstvo, všetko závisí od toho, čo sa udeje v najbližších týždňoch. Ak budeme mať riadny Brexit na úrovni dohody, tak je v najbližšej dobe jasné, že budeme mať prechodné obdobie, kde sa budú dodržiavať všetky pravidla rovnakým spôsobom, ako to je doteraz. To znamená, všetky tie pravidla budú pokračovať aj ďalej a Zvyšok závisí od budúcej dohody medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom ohľadne týchto práv. Takže toto musí byť potom doriešené. Ak tu bude Brexit bez dohody, tak to potom závisí od tých opatrení, ktoré vstúpia do platnosti, núdzových, ale budeme sa snažiť aj naďalej chrániť práva občanov, ak tu budú určité nároky z minulosti, avšak ako to bude vyzerať v budúcnosti, preto nemáme odpoveď. Dúfam, že sa nám podarí nájsť dobrú dohodu a že bude ten Brexit predsa len na základe dohody, ak Brexit nastane, ale dúfam, že Brexit nenastane, ale to je takisto niečo, čo nie je predmetom tohto zasadnutia. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne, pani komisárka. Zaslúžite si potlesk. Takže dúfam, že všetci sú spokojní s odpovediami a že sme dostali teda odpovede na všetky naše otázky, pretože teraz je čas, kedy začne zasadnutie koordinátorov a my musíme e, urobiť viaceré rozhodnutia k tejto téme. Ďakujem. And also many thanks to interpreter. Ďakujem pekne aj tlmočníkom, nebolo to pre vás jednoduché, ďakujeme pekne, odviedli ste veľmi dobrú prácu. A komu sa ešte mám poďakovať? Ďakujem pekne všetkým a druhá časť koordinátorov, tam je tlmočenie v Nemčine, v angličtine, francúzštine a polštine. Požiadam tých tlmočníkov, aby tu zostali. Ďakujem pekne.